bodom dnešného programu rokovania vyhlásenie e, Komisie a Rady o núdzovom fonde pre utečencov a migrantov, ktorí sú vystavení závažným poveternostným e, podmienkam v európskych utečeneckých táboroch. No a dostane slovo okamžite zástupca Rady. Grazie. Legislate, onorevoli membri, Ďakujem, vážené poslankyne, vážení poslanci. Vám záleží na osude tisícov utečencov a migrantov, ktorí bojujú s so ťažkými poveternostnými podmienkami teraz v európskych táboroch. Viac ako 15 tisíc e, migrantov sa teraz nachádzajú na gréckých ostrovoch podľa čísel gréckých orgánov. Hotspoty sú preplnené a podmienky, životné podmienky sú tam extrémne ťažké kvôli počasiu a UNHCR hovorí o tom, že 7 tisíc migrantov je teraz uviaznutých v Srbsku. E, niektorí z nich sú v preplnených e, e, zariadeniach v centre Belehradu. Nemôžeme zmeniť počasie samozrejme, ale máme k dispozícii zdroja a nástroje, ktoré môžu um, napraviť závažné dôsledky tejto situácie. Komisár vám povie, aké sú možnosti využitia núdzového financovania, aby sa zmiernila táto situácia. Takisto tým najpostihnutejším štátom samozrejme sú už, už uh, poskytované finančné prostriedky. A teraz uh, budem pokračovať pomalcky. Uvedomujeme si, že grécké orgány vyslali na Lesbos loď, ktorá má pomôcť tým imigrantom, ktorí e, znášajú tieto ťažké mrazy. Naše predsedníctvo monitoruje neustále pozorne situáciu a zároveň sme v kontakte aj so všetkými európskymi štátmi, ktoré sú dotknuté. Ehm, chceme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme zlepšili situáciu utečencov. Takisto chceme zmierniť, prípadne vyriešiť situáciu. Tie záväzky, ktoré boli prijaté e, pre príchod zimy, musia byť splnené čo najskôr, e, pretože žiadna krajina nie je schopná kontrolovať situáciu sama. Túto prácu ale nemôžu robiť iba štáty na hranici, na vonkajšej hranici. Každý štát musí poskytnúť podporu. Musíme sa vyhnúť e, tomu, aby sa takéto situácie opakovali v budúcnosti. A už teraz musíme k tomu pristupovať jednotne a koordinovane, vyriešiť to rýchlo a zároveň musíme plánovať e, podobné zákroky dlhodobo na tento porok jedna z našich priorít je, aby sme pri e, implementovali tie opatrenia, ktoré už boli schválené. Problémy, ktoré sú ešte nevyriešené, sa dostali na našu agendu. To už bolo spomenuté dnes predpoludním, keď vystúpil v plenárnej sále náš premiér Jozef Muscat. My sme teraz e, predsedníckou radou Európskej e, predsedníckou krajinou Európskej rady a občania čakajú na výsledky našej práce. Relokácie môžu pomôcť zmierniť e, následky tejto krízy. I keď došlo už k pokroku, je to pomalé. Do 11. januára takmer 8 tisíc osôb bolo relokovaných e, z Grécka a to je málo. A ak urýchlime tento proces, pomôžeme Grécku a takisto pomôžeme aj migrantom. zlepšiť to ich životné podmienky. Relokácie by sa teda mali urýchliť a členské štáty by mali prostredníctvom svojich agentúr čo najrychlejšie E, realizovať tie relokácie. Frontex a EASO samozrejme budú podporovať členské štáty v kríze. Podporujeme, pardon, potrebujeme e, podporu Frontexu a EASA v tomto procese. Dlhodobá stabilita vo východnom Stredomorí si ale e, vyžaduje ešte ďalšie veci, spoluprácu medzi Tureckom a EÚ a zlepšenie procedúr e, žiadania o azyl a takisto navracanie migrantov do Turecka. A musíme viac spolupracovať takisto so štátmi Západného Balkánu. Preskúmame takisto legislatívny návrh spoločného európskeho azylového systému. Nadviažeme na prácu predchádzajúcich predsedníctiev, holandského a slovenského. A samozrejme sa budeme snažiť najmä o to, aby táto práca a spolupráca bola rozdelená medzi štátmi spravodlivým spôsobom. Dámy a páni, my si želáme udržateľnú migračnú a azylovú politiku. To je naše hlavné želanie a malo by sa to premietnúť do e, väčšej kontroly na našich vonkajších hraniciach. Musíme byť lepšie schopní takisto riešiť e, naliehavé situácie, akým čelíme napríklad aj dnes. E, tým vždy zachránime viac životov. Ocenili by sme pomoc z vašej strany. No a komisár vám teraz poskytne viac informácií o tejto téme. Áno, ďakujem. E, zástupcovi rady. A teraz dám slovo pánovi Stylianidesovi za Európsku komisiu. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, e, pán minister, ďakujem za túto rozpravu. Migranti a utečenci v Európe teraz uh, trpia následkami najtvrdšej zimy, ktorú zažívame za posledné desaťročia. A v niektorých častiach Európy sme to neočakávali, ako napríklad na Egejských ostrovoch. Všetci sme videli obrázky v tlači, fotografie z utečeneckých táborov. No a ja chcem povedať jednu vec. Jasne, nikto by nemal byť hrdý na takúto situáciu. Našou morálnou povinnosťou je ponúknuť týmto ľuďom a zabezpečiť im dôstojnosť. Dnes nie, o týždeň alebo o mesiac. A my preto musíme teraz podporovať orgány, keď budú v Grécku riešiť túto naliehavú situáciu. Je potrebné urýchliť zazimovanie táborov, môj kolega komisár Avramopoulos aj ja sme v pravidelnom dialogu s gréckými orgánmi. Na gréckých ostrovoch, tam, kde je situácia najvážnejšia, skúmame všetky možné situácie, ako pomáhať vláde aj miestnym samozprávam. Komisár Avramopoulos dnes navštívil Lesbos, aby vyhodnotil situáciu priamo na mieste a takisto viedol rozhovory a snažil sa hľadať okamžité riešenia. My vítame, že grecké orgány reagujú rýchlo a že sa snažia túto situáciu na ostrovoch riešiť. Snažia sa v prvom rade tých najzraniteľnejších presunúť do zazimovaných záchytných zariadení a snažia sa na pevninu presunúť žiadateľov o azyl, najmä tých najzraniteľnejších, ktorí nemôžu byť vrátení do Turecka a boli presunutí do bežného azylového konania. Takisto Grécko nasadilo e, loď, vojenskú loď, e, ktorá má pomôcť najmä na Lesbose Um, utečencom znášať ťažké povedernostné podmienky. Okrem toho diskutujeme s greckými orgánmi o vybudovaní primeraných ubytovní, o uzavretých zariadeniach na ostrovoch a takisto o zlepšení existujúcej infraštruktúry. Ako drahý kolega Avramopoulos už e, dnes povedal, na ostrove Lesbos. Táto, toto riešenie bude e, fungovať len, ak ho podporia miestne orgány a samozrejme aj miestne obyvateľstvo na ostrove. Miestne obyvateľstvo e, preukázalo obrovskú veľkorysosť a štedrosť voči e, státisícom utečencov, ktorí prišli za posledné dva roky. My sa snažíme uvoľniť peniaze, aby sme vytvorili, vytvorili ďalšie ubytovacie kapacity. A komunikujeme o tom s gréckými orgánmi. A na pevnine spolupracujeme s UNHCR a ďalšími humanitárnymi organizáciami. Humanitárni partnery EÚ, to sú agentúry EÚ, mimovládky a medzinárodné humanitárne organizácie, sú prítomné, prítomné v teréne a podporujú utečencov. 200 tisíc rôznych pomôcok na zazimovanie bolo rozdaných utečencom, ako prikryvky, um, spacáky, odevy a podobne. To samozrejme ale nie je ešte dlhodobé riešenie ale tieto mimoriadne časy si vyžadujú aj mimoriadne riešenia. My monitorujeme samozrejme veľmi pozorne situáciu na ostrovoch a urobíme, čo sa bude dať, aby sme podporili, aby sme pomohli gréckým orgánom. Na pevnine je situácia odlišná. Zazimovanie, e, je pod kontrolou, prebieha kontrolovanie. 31 zariadení je už pripravených na zimu e, za pomoci podporného e, programu pre núdzové e, situácie Emergency Support Instrument. Ďakujem za vašu podporu pri vytvorení tohto nástroja pod riadením DG Echo. 200 miliónov eur minulý rok bolo pridelených do, do humanitárnej pomoci, 25 z toho, viac ako 50 miliónov eur, išlo partnerom pre humanitárnu pomoc práve pre zazimovanie e, zariadení na gréckej pevnine, príjmacích zariadení a takisto na zlepšenie existujúcich e, Um, záchytných zariadení, no a takisto aj na zlepšenie sanitácie, zlepšenie možností vykurovania a ďalšie veci. Je to dlhý zoznam. To je dodatok už k už existujúcim finančným prostriedkom. Od začiatku roka 2015 352 miliónov eur bolo e, sprístupnených z fondov e, pre vnútornú politiku bolo to sprístupnené na núdzovú pomoc a tieto peniaze sú priamo poskytované buď greckým orgánom, alebo medzinárodným organizáciám, alebo agentúram EÚ a to je e, priama pred podpora pre zvládanie migrácie v Grécku. E, je to určené aj na e, budovanie a zlepšovanie táborov a toto financovanie sa pripočítava k 509 miliónom, ktoré už boli vyčlenené pre Grécko v rámci národných programov pre roky 2014 až 2020. No a tu by som chcel ešte pripomenúť, že celkovo EÚ uvoľnila viac ako 1 miliardu eur pre Grécko v rámci Fondu pre vnútornú politiku a v rámci nového Emergency Support Instrument. Grécko je najväčším príjimateľom týchto finančných prostriedkov Európskej únie. Teraz chcem e, povedať niečo o Srbsku a o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. Komisia využíva všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby získala, aby pomohla orgánom v týchto dvoch štátoch pri riešení migračnej krízy. Tieto dva štáty sa blížia k pozícii kandidátskeho štátu a preto im poskytujeme technickú a finančnú podporu. Husté sneženie a e, studené počasie najmä v Srbsku spôsobilo veľké ťažkosti a ja onedlho pocestujem aj do Srbska a stretnem sa s miestnymi zástupcami a politikmi a popíšem im vlastne, ako vyzerá v praxi európska solidarita. A musíme sa takisto uistiť, aby sa riešilo prioritne zabezpečenie zazimovaných zariadení pre utečencov. Od oktobra 2015 Srbsko dostalo vyše 43 miliónov eur a tým Európska únia je najväčším donorom. 19 miliónov humanitárnej pomoci bolo poskytnutých na zlepšenie príjmacích zariadení, teda na prípravu týchto ubytovacích zariadení na zimu, takisto na financovanie teplých jedál a na lekárskú pomoc 24 miliónov cez predvstupový nástroj. To sú ďalšie peniaze, ktoré Srbsku pomáhajú e, príjmať utečencov a migrantov. A takisto týmito peniazmi sa snažíme zlepšiť ich e, kapacitu kontroly v prístavoch. A toto všetko sa pridáva k 180 miliónom, ktoré Srbsko dostalo v rámci technickej a finančnej pomoci v tejto oblasti od roku 2007. Samozrejme, sú potrebné ešte ďalšie prostriedky, aby sme vytvorili naozaj bezpečné a humanné podmienky pre migrantov a najmä je potrebné stále rozširovať e, príjmacie kapacity. Sme pripravení naďalej pomáhať týmto štátom a preto tam aj idem teraz cez víkend. Budem viesť rokovania so srbskými orgánmi o tom, ako je možné zlepšiť túto situáciu. No a pokiaľ ide o bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, tam sa nachádza približne 200 utečencov od začatia krízy v roku 2015 komisia 19 miliónov eur alokovala Fyromu na riešenie utečeneckej krízy, vrátanie humanitárnej pomoci. Toto je súčasť ďalších 50 miliónov eur v rámci technickej a finančnej podpory EÚ pre tento štát od roku 2007. E, táto pomoc sa týkala oblasti e, azylu, migrácie a riadenia hraníc. No a zvážime aj potrebu ďalších e, finančných prostriedkov podľa toho, ako sa budú vyvíjať konkrétne potreby. Takže takto vyzerá situácia v týchto troch najdôležitejších štátoch. Grécko, e, bývalá Juhoslovanská republika, Macedónsko a Srbsko. Opäť by som rád zdôraznil, že nie sme hrdí na túto veľmi bolestivú situáciu. Európska únia alokovala dostatočné finančné sumy, ale určité nedostatky a prekažky v teréne v týchto krajinách neumožnili tie peniaze vždy najefektívnejšie využiť. Ďakujem pekne za pozornosť. Merci beaucoup. Ďakujem. A teraz začne rozpráva. E, pán Diaz Demera v mene EPP, dve minúty. Signora. Ďakujem pani. Blahoželám vám za to, že ste obnovili dvojeru v tento parlament. Veľmi úprimne, um, Európa zažíva jednu z najhorších von uh, zimy za posledné roky a postihuje to tisícky ľudí, ktorí hľadajú útočisko hlavne uh, na uh, hraniciach v um, Balkáne a Egejskom mori a tiež to e, veľmi e, nasilne postihuje najzraniteľnejšie e, skupiny, hlavne deti a starých ľudí a sú nedostatočné množstva odevov a potravín v táboroch, ktoré postihujú 20 tisíc ľudí. Ja som bol tam v teréne, bol som v more a multilene a videl som uh, aké sklamanie uh, E, sú e, tie kontajnery, v ktorých sú ubytované, e, sú to chladničky v zime a sú to pece v lete. Vy ste hovorili o správnom využití fondov, áno, a je to zodpovednosť Európskej komisie a nie len aby zabezpečili, že prostriedky sa tam dostanú, ale tiež, aby kontrolovala ich správne využitie. Podarilo sa nám pokračiť v záchranách na mori, ale teraz e, zomerajú na našich hraniciach. A základná priorita je e, chrániť, zachrániť životy. E, my hovoríme nie o filozofii, ale o tom nadpise, ktorý tu ide E, nehovoríme to u naliehavosti, ale hovoríme o mm, núzovej situácii a hovoríme o solidarite a hovoríme o e, reakcii na núdzovú situáciu. To sme videli v článku 2180 e, o zmluve o EÚ a o fungovaní EÚ. Ale my musíme naliehavo sa ujať e, tohto závisku a e, e, vyhovorať sa na dohodu s Tureckom. Turecko nie je súčasťou tejto debaty, je to len Európska únia, ktorá sa zúčastňuje tejto debaty. Toľko, ďakujem. Pán Diaz de Demera, pán Ortason vám chce položiť modrú kartu. Akceptujete? Dobre, 30 sekúnd. Pán poslanec, ďakujem za vaše vystúpenie aj za e, vaše slovo, aby e, sme e, sa zaviazali niečo s tým robiť, ale viete, čo sa deje s e, tými utečencami, ktorí sú teraz uvetení v e, Grécku pod e, s, snehom. E, mali byť už teraz e, v členských štátoch, ale e, tieto e, neplňajú svoje záväzky e, na ich e, prijatie a my si myslíte, že Španielsko plní svoje záväzky, keď teraz e, len 6% z dopočtu utečencov, ktoré sa zavezalo prijať eh, podľa eh, z dohody o prerazdelení utečencov? Diputado. Pán Diazemera? Eh, pa... Pán poslanec, my moje slova hovoria o záväzku a o súcite a týkajú sa každej vlády tým spôsobom, že e, je to tak hovorím, že to nesúvisí s konkrétnou situáciou. Súhlasím s tým, že 8 tisíc osôb bolo e, premiestnených e, podľa prijatého záväzku, ale ja teraz hovorím o tom, nie o tom, o čom vy sa pýtate, vy hovoríte z politického motivu. Ja hovorím jednoducho o núzovej situácii a tá núzová situácia je viditeľná a ten súcit e, e, vyplýva a e, postihuje každú, každý krok, či už negatívne alebo pozitívny, ktorejkoľvek vlády. Ďakujem, pán Weidenholzer, jednu minútu. Mikrofón, Jozef. Minulý týždeň e, v celej Európe e, bolo veľké sneženie, mnohí sa z toho tešili ale 10 tisíc utečencov v Grécku a na Balkáne Ehm, majú zažili a utrpeli strašnú katastrofu. Videli sme strašné obrazy, ktoré ehm, na nás zapôsobili a tu, vyžiadali túto debatu. Nemali by sme však len hovoriť, ale mali by sme konať a ehm, som rád, že je to prítomný príslušný komisár. Je dobré, že majú k dispozícii na to primerané prostriedky. A a, obavy sú z toho, čo ja som vždy varoval a problém je hlbšie a to v tej skutočnosti, že e, tí ľudia stále ešte nemohli byť presídlení z Grécka hoci je na to pripravenosť e, a ich ubytovanie je katastrofálne a e, byrokratický výrvar je sklamaním a e, príslušný komisár Polos nám vždy sľubuje, že v nasledujúcich týždňoch sa niečo na tom zmení, ale nikdy sa na tom nič nemení a musíme tento problém konečne brať vážne a musíme zriadiť pracovnú skupinu, ktorá tento proces konečne spustí. Monsieur Marias. Pán Marias, 1 minúta 30. E Pán predseda, situácia na hotspote v Grécku je nepripustná. My máme niekoľko tisíc e, ilegál, nelegálnych migrantov a utečencov a vyzerá to tak, že, pribudú, že k ním pribudú ďalší, pretože uh, niekde zostali a zachytné e, tábory sú preplnené. A, a tu sa vlastne nachádzajú tisíce utečencov, ktorí by mali prejsť do iných krajín, ale len 8 tisíc ľudí sme mohli podchytiť. To znamená, že je potrebné množstvo, eh, oveľa viac času, ako sme si mysleli, na zrealizovanie azylových konaní. Eh, do Grécka sme mali poslať stovky expertov, aby sa to zrychlilo, ale to sa neudialo. Vláda dopustila, aby sa, aby utečenci zostali trečať na Lesbose, v chaose, v snehovom chaose alebo niekde inde a nie. A na iných ostrovoch to takisto nie je lepšie tá situácia. Takže predtým, ako e, dostali stovky e, eur. No, ale kam sa tie peniaze dostali vlastne, pán komisár? pretože sa robia, robia sa oslavy, robia sa oslavy s tými peniazmi, ktoré sú určené pre utečencov. Aj sme oslavili Olaf, ale nedostali sme odpoveď. Nie, zlé spravovanie prostriedkov v Grécku, to je obrovský problém. Čo robila grécka vláda? Od nej potrebujeme nejakú odpoveď. Komisia znáša samozrejme odpoveď, ale aj nová vláda, pretože tu nemôžeme nemôžeme, nemôže dopustiť, aby sa do Grécka dali ďalší utečenci, pretože sú opustení, opustení v snehu. Pani e, Wikström, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. E, sneh padá, takisto padajú teploty. Ťažká zima, tvrdá e, zima teraz prišla až do najjužnejších členských štátov EÚ Stále viac migrantov sa nachádza v neakceptovateľných životných podmienkach. Vďaka patrí teraz najmä mimovládkam a medzinárodným organizáciám, ktoré poskytujú núdzovú pomoc. Ja by som chcela vysloviť týmto organizáciám veľké uznanie a obrovskú vďaku z celého srdca. Európske vlády a inštitúcie EÚ musia teraz ale ukázať, že zvládajú situáciu. Podmienky sú naozaj hrozné. Bolo by to nepriateľné, keby išlo o občanov EÚ, ale je to neakceptovateľné aj v prípade ľudí, ktorí prišli eh, hľadať eh, pomoc a útočisko do EÚ. Uvedomujem si, že relokácie z Grecka a Talianska nezafungovali ja som zodpovedná za dublinské nariadenie, v súčasnosti na ňom pracujem a budem sa tam snažiť predložiť nejaké myšlienky, nejaké návrhy riešenia tohto problému, ale to budú dlhodobé riešenia. Ale my teraz potrebujeme rýchle opatrenia, naliehavé opatrenia pre tých utečencov, ktorí sú v členských štátoch alebo v štátoch Západného Balkánu. Dúfam, že členské štáty a komisia urobia všetko, čo môžu, aby poskytli túto pomoc, pretože teraz je potrebné schváliť naliehavé opatrenia a potrebujeme takisto sa do toho vložiť e, s, s vášňou a zároveň so súcitom voči tým ľuďom, ktorí trpia. Je to humanitárna krá- kríza, na európskej pôde. Budúce generácie nás budú súdiť za to, čo urobíme alebo neurobíme dnes. Ja vám želám veľa úspechov, pán komisár. A prosím, eh, vyriešme spolu túto krízu. Ďakujem. Vy ste sa vyjadrili v mene ALDE, to ešte musím o... Eh, upresniť a teraz v mene GUE NGL pani Spinelli. Ďakujem. Ja si kladiem otázku, koľko žiadateľov o azyl bude musieť e, počas tejto zimy našej hamby umrieť e, v mraze. Imigranti na e, greckých ostrovoch sa presunuli na grécku pevninu, ale do táborov, ktoré nemajú elektrinu. Z týchto podmienkach v Európe tieto presídlenia, ktoré je potrebné zrealizovať, sa nerealizujú z dôvodov Dublinu. V skutočnosti to nie je utečenecká kríza, je to e, kríza azylovej politiky, kríza prerozdeľovania. Je to kríza respektíve právo na život e, je v kríze. Táto tvrdá zima, tu sme boli schopní e, predpovedať a utečenci e, z moria nemôžu byť poslaní naspäť do Turecka. Musíme im zabezpečiť procedurálne pravidla, na ktoré majú nárok aj podľa medzinárodného práva. Ďakujem. A teraz pani Keller za zelených nech sa páči. Predstavte si, Európa v 21. storočí, nachádzajú sa v nej ľudia, ktorí umierajú od zimy, deti, ktoré majú omrzliny v 21. storočí a zdá sa, že my sme neschopní pomôcť. Ako sme mohli toto dopustiť? v našej vlastnej Európskej únie, za, únii, za ktorú sme všetci spoločne zodpovední. Súčasťou toho je tá logika, že azylantov, utečencov sa snažíme udržať mimo EÚ, chceme im zabrániť, aby sem prišli. Akceptujeme utrpenie týchto ľudí, aby sme ostatných odstrašili, aby neprišli. Toto je Európa, ktorú sme si predstavovali, keď sme sa uchádzali o post poslancov napríklad. Pre mňa je toto neakceptovateľné. Pre mnohých z vás to takisto neakceptovateľné. Dúfam, a preto musíme začať konečne niečo robiť. Musíme presunúť utečencov z greckých ostrovov na pevninu. Veľkým problémom je tu tá dohoda s Tureckom. Turecko chce príjmať naspäť utečencov iba tých, ktorí sú presúvaní z greckých ostrovov. Ale my sme sa sami dostali do tejto situácie. Oni vyvíjajú tlak na Grécko, aby, aby nepresúvalo utečencov na pevninu. Preto sú tam tí ľudia e, v pasci na tých ostrovoch, bez elektriny, bez vody. Iba 6,4 e, migrantov, ktorí sa mali relokovať, boli doteraz relokovaní. To je zanedbávajúce, zan, zanedbateľné číslo. Členské štáty musia začať konečne relokovať. Okrem toho tu máme Srbsko, Macedónsko a Bulharsko. Tu musíme navýšiť kapacity ubytovacích zariadení. Musíme E, prestať predstierať, že ľudia prestanú utekať pred vojnou, pred prenasledovaním, ak im v tom zabraníme. Nie, to sa nestane. Túto realitu musíme konečne akceptovať a vrátiť týmto ľuďom dôstojnosť a takisto Európe vrátiť dôstojnosť. Pani Winberg e, za EFTD. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďalší rok prešiel a v, tých, v príslušnej oblasti sa takmer nie zlepšila situácia. Stále hovoríme o dáčasnom riešení problémov, ktorý sme vlastne mali riešiť. My, švédsky demokrati, nezprestaneme hovoriť o tom, že musíme pomáhať ľuďom na mieste, namiesto toho, aby sme pre, eh, aby sme nalákali migrantov do Sredozemného mora. Musíme myslieť preventívne v najbližšom budúcnosti, pretože potom nemusíme zásobovať Turecko miliardami, aby, sme, aby strážili svoje hranice. Mnohí migranti prišli do Grécka, kde vládne veľmi ťažká situácia a celá tá situácia je veľmi ťažká pre Európsku úniu, pretože eh, dublinské prípady sa už neriešia podľa, od roku 2011. My sme sa snažili azylantov vysiť do určitých krajín, keď prišli cez Grécko. Švedsko takisto bolo nutené v minulej zime zriadiť eh, stanové tábory, pretože sme mali množstvo imigrantov, ktorí prišli do Švédska. Stovky tisíc eh, žiak sa, sa, museli, eh, sa muselo postarať, takže mali sme možnosť, že skutočne naštartovať riadnu diskusiu v tomto parlamente pretože vo Švédsku, e, do Švédska zrostlo tak e, veľa emigrantov, ako dovtedy nikdy nie. Za posledných 6-7 rokov e, potrebujeme prerozdeliť celý tento balík, potrebujeme európsky orgán, ktorý by strážil naše hranice. Otázkou je, kedy sa začnú skutočne dodržiavať opatrenia z Dublinského dohovoru. Ďakujem. You are in minute. V mene, e, v mene ENF pán Brio, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Európska únia chce zrealizovať e, program e, uprednostňovania alebo preferencie cudzincov, ale máme tu aj Európanov veľmi veľa, 120 miliónov, ktorí sú chudobní bezdomovci, a oni takisto potrebujú pozornosť európskej sociálnej politiky. Nadpis tejto diskusie je pomoc migrantom e, v ťažkých povedernostných podmienkach, ale predsa aj európsky bezdomovci trpia týmito klimatickými podmienkami. My máme nejakú e, hierarchiu e, medzi ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. Musíme konečne preukázať, že máme zdravý rozum. V mojej krajine napríklad starostka Paríža, e, budovali najmä primacie zariadenia pre migrantov a zároveň pre, pod ich očami e, každý večer trpí a umiera veľké množstvo e, aj našich bezdomovcov. Takže myslíme, prosím, najprv na našich ľudí a potom na migrantov. Pán Papadakis, jedna minúta, nech sa páči. Pán e, komisár, pán predseda, v januári sa e, hovorilo o tom, že sa bude, e, že sa bude, budú robiť, robiť opatrenia na zimné no, starostlivosť pre utečencov adresa teraz na lesbo sa stávajú stany. Množstvo, niekoľko tisíc ľudí je tam umiestnených bez akejkoľvek možnosti kúrenia Eh, títo emigranti sú v ohrození života a bolo, eh, bola tu ako azyl ponúknutá to je umiestnenie, ale toto je skutočne, je to tortura pre všetkých emigrantov a e, to je vlastne spolupráca Európskej e, únia, vlády, Grécka. My sme, e, zriadi, my sme ich umiestnili tiež do väzení, to potom sú tu ľudia, ktorí žijú v stanoch bez kúrenia, bez vody a nemajú žiadnu lekárskú starostlivosť. A Zároveň hovoria zástupcovia Zlatého úsvitu, že tieto osoby tam nemajú čo hľadať a že nie je možno chrániť ani ich deti. Mm, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani Briondi hovorí, hovor, e, želáme vám všetko dobré, k vášmu novozvoleniu. Pán komisár, to, o čom diskutujeme, je stále ešte veľmi aktuálne, ale žiaľ ide o e, veľmi obťažné e, e, podmienky v Grécku, máme niekoľko, kom, 2 až 3 tisíc komun, ktorí by mali byť presídlení, niekoľko tisíc ľudí by sa malo premiestniť, ale celý tento mechanizmus troskotal. My Musím povedať, že od marca 2007 sa diskutuje o Dubline, od 2011 sa Dublin zrušil, potom sa znova zaviedol a všetko toto vlastne len zhoršilo naše problémy. Potom e, nastala dohoda medzi Tureckom a Európskou úniou a každý deň e, pri, prichádzajú 150, e, prichádza 150 tisíc 150 utečencov na, k našim bránam. Je to okolo 4 tisíc za rok, za mesiac, pardon. A e, Grécko už nemá kapacity na to, aby poskytlo pomoc, ale grécky e, národ sa zachová veľmi ľudský voči týmto ľuďom. Títo ľudia sa nepovažovali e, za nejaké riziko, ale považovali ich za ľudí. To znamená, že E, je tu ale isté riziko, pretože naša krajina si už nevie pomôcť. Európska únia tu musí poskytnúť určitú pomoc, pretože pokiaľ sa to tak neurobi, tak to bude znamenáť rozhodanie celej Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. V týchto posledných dňoch e, televízie niektorých e, najbohatších štátov EÚ hovoria o e, vlne e, chladného počasia vo e, vlastných e, štátoch, o e, epidémii chrypky a vyhlasujú núdzovú situáciu. Ale e, núdzová situácia je e, na Balkáne, na, v Grécku, Rumunsku a Českej republike a v rôznych miestach e, v Srbsku, kde tisíce utečencov Nemcov eh, stravili eh, Vianoce v ozajstnej eh, vlne zimy, a to fyzickej aj morálnej, a to opustení od nás, o Európskej únie, ktorí sme sa nezhostili svojich zodpovedností ľudských obchod s tými, ktorí prídu na naše hranice. Ide o to, aby sme im dali um, naliehavú pomoc uh, ubytovanie a starostlivosť aj lekársku, aj právne poradenstvo a tiež ide o to, aby sme spustili eh, dlhodobý eh, plán pre ich zazimovanie a eh, ja vyzývam EU a členské štáty, aby sa ujali svojho záväzku. Pán Guerrero, akceptujete modrú kartu od pani Šojdrovej? Nech sa páči, pani Šojdrova. Iba jedna modrá karta sa pripúšťa. Nech sa páči. Pán kolege, zeptat... E, ja som sa chcela pýtať pána kolegu, že odkiaľ má informácie, o ktorých teraz hovorí. Je pravda, že v Českej republike sú veľké mrazy a je pravda, že v Českej republike máme bezdomovcov a ľudí, ktorí nemajú strechu nad hlavou, no je tiež pravda, že máme nevyužité kapacity v azylových domoch a bohužiaľ oni nevyhľadali tam útočisko, takže o, my vieme o umrtiach jednotlivcov z dôvodu um-, umrznutia, ale vieme, že sociálna pomoc pre týchto ľudí bola poskytnutá. Žiaľ, tieto vynimočné prípady sa stali a prekvapila ma informácia, ktorú ste tu poskytli. Pán Guerrero. Ochala, efektívne. Podaj by naozaj e, prišla táto pomoc utečencom e, na Eh, obracujem sa eh, na mm, Medzinárodnú organizáciu pre migrácie ACNUR a je Amnesty International a samotné údaje komisie, eh, ktorá vie, že na mnohých miestach Unie, vrátane niektorých na, v Českej republike, trpia touto situáciou. Nie som proti Českej republike. Iné štáty majú viac možností ako Česká republika a nevykonávajú svoju zodpovednosť, e, možno aj e, moja, môj štát je medzi nimi. E, merci, madame la présidente. Pán Jurek, minútu 30. Mm, ďakujem, pani predsednička. Pani poslanci, kde sa začína katast- humanitná katastrofa, končí politika. Preto všetky činy o ktorých hovoril predstaviteľ Európskej komisie, sú e, zjavné a um, to potvrdzujú. Ja podporujem všetky hlasy, ktoré hovorili o tom, že prostriedky, ktoré sú poslané na pomoc e, e, pre, v táboroch utečencov, sa Ehm, musia podrobiť e, veľmi účinnej kontrole, pretože oni musia tie prostriedky sa dostať e, k tým, ktorí ich potrebujú. A um, opakujem ešte raz, že kde sa začína humanitárna katastrofa, končí sa politika, ale nekončí sa politická zodpovednosť. Pretože keď e, udelujeme túto pomoc, musíme si byť vedomi toho, že kto um, ehm, spôsobilo túto situáciu. Samozrejme, je bezprostredným podcom mafia e, nelegálneho pašovania imigrantov, z e, ktorou už pred dva, dvoma rokmi sme vyhlásili, že budeme bojovať. A e, nielen, že sme prijali ozajstné kroky a dokonca sme ani ne, um, prijali diplomatické kroky, aby sme za e, Timorom, ktorá e, delí e, Taliansko od Líbie. Dostali sme mandát na zasobanie proti nim, ale tiež to spôsobili vodcovia VEU, ktorí hovorili o tom, že títo utečenci môžu bez obmedzenia prichádzať. naši kolegovia E, vedia, e, že e, v ťažkých atmosférických podmienkach títo ľudia hynú a my sa miesto toho ich zaoberáme služ- sľubmi a deklaráciami, to sa musí skončiť. Um, pán Görens, ehm, bolo vyhlásených niekoľko naliehových ehm, opatrení komisiou. Ďakujeme veľmi pekne. Musíme samozrejme konať eh, čo najrychlejšie, aby tí najzraniteľnejší dostali čo najskôr ehm, pomoc, aby Európa si takisto zachovala svoju humannú tvár. Európa je v kríze. Ehm, netreba iba hľadať zodpovedného za túto krízu, skôr by sme mali zanalýzovať, aké nedostatky sú v systéme poskytovania údnúcovej pomoci, či máme dostatočné e, plány, či e, záťaž je spravodlivá e, vo prerozdelená medzi 28 členskými štátmi, či štáty ako Grécko alebo Taliansko náhodou neostali sami, ehm, ale či napríklad riešili dostatočne aj problémy, ktoré mali ešte predtým, než prišli migranti. Prestaňme ale útočiť na komisiu. Pozrime sa skôr na niektoré členské štáty, ktoré kvôli populizmu a národnému egoizmu nerobia nič, absolútne nič, e, preto, aby akceptovali svoj diel záťaže. Prisahám vám, že ak komisárovi Desovi dáme dosť peňazí, podarí sa mu vyriešiť túto krízu a problémy, ale čo treba riešiť, to je to hanebné správanie niektorých štátov EÚ, ktoré odmietajú dať komisii dostatočné právomoci a okrem toho majú ešte tú drzosť, že kritizujú komisiu za nečinnosť. To je naozaj zahambujúce. Je to hamba. Ďakujem teraz pani Bjork. Tá situácia v zime je skutočne neľudská. Ľudia zomierajú. Uh Mm, v roku 2007 máme množstvo mŕtvych, pretože e, musia znášať túto situáciu s neľudskými politickými rozhodnutiami. 10 tisíce utečencov sedí v Grécku na rôznych ostrovoch a mnohí aj v západnom balkóne. Ide o to zachrániť týchto ľudí a poslať ich tam člny či lode a chrániť hranice. Tak e, z, sú tu vždy, je tu, sa tu vždy hovorí o Európskej únie, ale zobrať týchto utečencov, tu sa nedieje nič. To sa musí zmeniť. Je to, čo som počul, e, tieto plány. My máme humanitárnu katastrofu a musíme požiadať komisiu, aby oslovila členské krajiny, aby niečo urobili. Nemôžeme sa to skrývať za niečinnosť. Musíme totiž to niečo urobiť, pretože budeme mať za chvíľu na to príležitosť. Máme tú tú núdzovú pomoc a musíme vytesniť všetky medzery, ktoré sú tu prípadne. Pani Sargentini, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. 114 posteli a 18 minibusov a 1400 e, spacích e, vakov a 300 e, toaletných vrecušok a pár stoviek vodných čerpadiel je pomoc, ktorú sme dali Grécku, aby sme pomohli s utečencami. Toto je núzová pomoc, e, ktorá má riešiť situáciu, za ktorú sme z časti e, zodpovední, pretože sme odmietli e, prijať utečencov z Grécka a z Talianska a prislúbili sme, že ich presilíme, ale Holandsko zotvára tie strediska pre presídlenie a my sme boli dokonca spokojní so situáciou utečencov v snehu a s fotkami, ktoré sme videli v médiách. Naozaj je to šokujúce, keď vidíme situáciu, kde e, títo utečenci e, tak trpia v situácii, kde my nič nerobíme. Pán Sinodinus, jednu minútu. Mám E, tu mnohí, e, ktorí e, sú tu, sedia tu v tomto parlamente a sú aj mimo parlamentu, ktorí hovoria o sebe, že sú humanisti a ktorí hovoria, že je tu problém utečencov a ilegálnych, ilegálnych migrantov, ale často sa zabúda, často títo humanisti zabúdajú, že sú to ľudia v Grécku, sú nezamestnaní, ktorí lva prežívajú, sú tu rodiny, ktoré musia žiť bez, bez jedla, bez kúrenia, bez uh, benzínu, bez, bez eh, ťažkých olejov na kúrenie a tak ďalej. Ale tu je pod ale napriek tomu sa snažia podporiť uh, utečencov. A okrem toho, ale žiadna vláda pardon, eh, nemôže, nemá právo koncentrovať sa len na emigrantov a nestarať sa o vlastných ľudí, o Európanov. My nevieme vyriešiť ani problémy našich spolupčanov, keď toto, táto situácia bude pretrvávať. Európsky parlament e, sa e, skladá z poslancov, ktorí boli, ktorí boli zvolení európskymi občanmi a nie migrantami. E, máte modrú kartu pán, od pána Gerensa? Od, od pána Gerensa, pán Sinadinos, počúvajte ma prosím, akceptujete túto modrú kartu? Áno, takže nech sa páči, položte otázku. Pán Görens, zapnite si mikrofón. Dobre. Ďakujem. Ja som si vypočul váš príspevok. Vy porovnávate migrantov a učečencov. Vy si myslíte, že eh, iba jedni z nich eh, majú nárok na humanné zaobchádzanie, alebo obe tieto skupiny majú nárok na humanné zaobchádzanie? Áno, ja som povedal, že keď začneme konať a začneme sa starať o utečencov a migrantov podľa e, medzinárodného práva, sú to dve rôzne kategórie. A teraz má slovo pani Jiménez Berceril. Nech sa páči, jeden na pol minútu. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem komisárovi za vašu empatiu voči tým, ktorí trpia v nozových situáciách, ako tie, ktoré teraz zažívame na miestach v Európe. Boli má e, európska ľahostajnosť, keď e, vidíme ľudí, ktorí tekajú pred vojnou a mučením a sú ešte trpia výzvou e, takéhoto chladného počasia. Sú to aj bezvrané deti a tiež aj v našich srdciach je neschopnosť zvládať túto e, zimnú krízu. Bola som v Atenách aj na Lesbose a videla som e, tam v stanoch e, ako trpeli e, veľkým teplom v lete a teraz e, títo ľudia v tom istom stane zažívajú brutálny chlad a dramatickú situáciu a E, preto e, musí byť aj e, dramatická naša požiadavka, aby títo ľudia, deti neboli infekované a nezomierali. Dnes trpia chladom a čo bude zajtra, musíme spustiť azylový systém, ktorý bude zjednodušený a ktorý umožní bezpečnú cestu týmto ľuďom do Európy, aby e, sa nemuseli zverovať e, do rúk pašerákov ľudí, ktorí nemajú zábrany a e, oni prechádzajú cez Grécko, ktorého sa stala pasca a ľudia tam žijú. Bez nádeje musíme chrániť neplnoletých, ktorí sú najzraniteľnejšie obete. Je tam isté percento detí bez rodičov, ktoré potrebujú ochranu a e, nemôžu e, žiť e, takto opustení v chlade nielen v tele, ale aj v duši. Pán Morajs. You, um... Ďakujem, pán predseda. V nasledujúcich pár dňoch môj kolega, predseda výboru pre rozvoj pôjdeme s Medzinárodným výborom pre záchranu do niektorých najakutnejších oblastí, kde ľudia trpia podchodením, deti a starí ľudia a tí kolegovia, ktorí hovoria, že e, to netrpia, tak tie dáta z e, MVO aj pani Wikström to jasne uvádzajú. E, je to akutné utrpenie a e, je postavené na e, problémy, ktoré predtým e, existovali. E, to, e, je utrpenie v celej Európe, ale toto je osobitný problém e, tí z nás, ktorí sme naštívili Libanon a Jordánsku, vieme, že problém s utečencom je všade na svete, ale nemôžeme zažívať v 2017 situáciu, kde studené počasie potenciálne zabije utečencov v Európe. Toto nie je situácia, ktorú chcem vidieť a v tom krátkom čase, ktorý mám chcem povedať, že v našom výbore LIBE e, sme sa stretli s Martinom Verve a s koordinátorom, e, kde chápeme e, problém s presídlením, poznáme súvislosti a jednoducho len dám túto otázku komisárovi, ktorý viem, že na tom pracuje ťažko a tvrdo viem, že na tom pracujete a niekto nespochybne vaše pohnutky na otázku, ktorú vám chcem osobitne položiť v tejto núdzovej situácii je, že čo treba robiť viac, čo môžeme robiť viac, pretože od Martina Verve sme eh, sa dopočuli, E, informácie, z ktorých má jeden, že to nie je udržateľná e, situácia. V nasledujúcich týždňoch môžeme robiť vás a prosím, dajte nám analýzu toho, že čo môžeme ešte urobiť. Ďakujem, pán Jakobčič. Ďakujem. Situácia na greckých ostrovoch je viac než dramatická a musíme si priznať, že politika zlyhala. V tomto prípade my sme zlyhali Nevieme, že po uh, lete uh, prichádza jeseň a po jeseni zima, že zo zimou prichádza sneh a nízke teploty. To sme nevedeli predpokladať. Vieme, že v Srbsku je veľmi dramatická situácia. V hlavnom meste v centre Belehradu sa nachádza veľa migrantov a utečencov teraz. A my musíme e, Belehradu aj ako mestu pomôcť musíme urobiť všetko, preto aby sa naozaj tá situácia riešila okamžite. A takisto musíme byť veľmi opatrní s otvorením z trasy na Západnom Balkáne, pretože dnes na Balkáne situácia nie je dobrá. Situácia um, vrie, tak povediac, vrie to tam. Je to tam stále napätejšie a ďalší pohyb utečencov by to mohol e, zhoršiť. Viem, že je ťažké to tu povedať, ale takto to je. Popísal som to, ako to je. Ďakujem a teraz pán Chrysogonos, jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička. Dnešná rozpráva o emigrantov a utečencov, ktorí e, sú pod holým nebom, e, je dobrou príležitosťou pre e, prejavenie vyššej miery solidarity. tie podmienky, ktoré, za ktorých tam žijú, napríklad aj v Grécku, tieto vlastne e, sú tvrdou skúškou pre e, vytrvalosť a odolnosť e, emigrantov. Údaje nám ukázali, že väčšina týchto osôb už sú materiálne podporovaní, že je tu viac personálu, ale poveternostné podmienky teraz vlastne po, eh, presunulo eh, mechanizmy v Grécku až po ich eh, hranice, až na ich limity. A preto je dôležité, aby sme sa k týmto potresným podmienkam postavili rovnako ako ku všetkým prírodným katastrofám. Ehm, pán Hristokros, ste ochotní zodpovedať na modrú, na modrú kartu. Áno, ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. 20. marca, keď vstúpil do platnosti dohoda medzi Tureckom a EU, tak Grécko už nie je tranzitný štát pre 76 eh, utečencov, eh, eh, aspoň polovica z nich mali byť presídlená a vieme, že len 10% bude presídlených a Grécko tiež dostalo 200 miliónov z Európskeho fondu pre nocovú pomoc, aby zmenili tie dočasné obytovania na mm, stále a grécka vláda aj pán Cipras stratil kontrolu nad tým, pretože 70, 67 tisíc E, utečencov mohlo za to dostať viac? To posodom, to posodom z toho στο οποίο αναφερθήκατε teda týchto 200 miliónov, ktorých ste spomínali, to je len malá malá suma, keď eh, si pomyslíme na to, o, o koľko o osob sa to... Tu jedna je to viac než 60 tisíc osob a keď si uh, zoberieme, že Uh, aké sú uh, tie grafické, uh, geografické podmienky. Musíme ich previesť z malých ostrovov. Je to v Grécku skutočne veľmi rozlišné. Myslím si, že potrebujeme, potrebujeme ešte viac pomoci, aj keď sme radi za tú pomoc, ktorú sme dostali. Uh, uh, Ďakujem. V mene EPP poslanec Daniel Buda, 1,5 minúty. Ďakujem. Pán komisár, migrácia je ozajstná a bolestná realita pre EÚ a žiaľ, nepodarilo sa nám identifikovať účinné riešenia, ktoré by nám umožnili zvládať tento jav. Napriek tomu, že e, sú členské štáty šengenskej oblasti, e, nedokážu vhodne ochrániť svoje hranice a podľa Frontexu v roku 2015 bolo viac ako 1,83 milióna e, nezákonných prekročení európskych hraníc a to počet je určite vyšší v roku 2016. Všetky títo ľudia, či už sú ekonomickí migranti alebo e, utečenci pred bombami a útokmi vo svojich štátoch, majú tú istú situáciu dnes a pochádzajú z púštnych oblastí a keď sem prídu, tak musia bojovať nielen e, so sociálnymi podmienkami, ale aj s zimnými e, podmienkami, ktoré sa to byť ťažšie teraz ako predtým a ktoré stále sú ťažké aj pre eh, miestne obyvateľstvo. Ja som um, osobne bol v utečenskom tábore v Kale aj predtým, ako bolo zatvorené. A to je miesto, eh, ktoré eh, chceme zabudnúť, lebo ehm, bolo opustené Bohom a ehm, bol to ukážkou našej bezmocnosti. Dnes musíme ukázať solidaritu mm, voči tým, ktorí majú ťažkosti na VEU. Môžeme mať len dočasné riešenie a konečné riešenie je mimo Eh, hranice EU v ich štátoch, kde musí byť zriadená bezpečné oblasti v týchto štátoch? Eh, eh, <clears throat> Ďakujem. A teraz pani Elena Valenciano, jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja um, mám dosť dôvery v komisárovi a myslím, že robí všetko možné úsilie a e, mám e, veľkú nádej v maltskom predsedníctve, pretože si myslím, že ono to osobitne citlivo vníma túto otázku. E, ja to potvrdzujem a všetci kolegovia to urobili, že sme vytvorili veľké právne vákum, aj ľudské vákum pre tisícky ľudí a Mm, toto vákuum e, niekedy sa e, zmrazí a niekedy e, dosť vysoké teploty a stáva sa z neho pekla. A e, ehm, pretože my e, neplníme e, záväzky e, v, na našich zemiach a e, nepresúdime e, tých e, ľudí z Grécka, ktorí e, sú tam vystavení chladu a ktorí majú právo na e, medzinárodnú ochranu a miesto toho, aby sme ich prijali, tak sme ich opustili. My sme zodpovední za politické rozhodnutia a za neúčinnosť e, našej e, vlastnej správy riadenia. A e, ja vidím s nádejou malcké predsedníctvo, aby sa predvedlo, aby naliehalo na Európskej rade a ministrov, aby E, táto debata raz bola debatou nádeje a nie zúfalstva. Ďakujem. Teraz dostane slovo pani poslankyňa Eli Schlein. Ďakujem, pán predsedajúci, drahý komisár. Pred pár dňami som videla nahrávku e, z moria, e, z Lesbosa, ktorý bol natočené, ktorá bola natočená v utečeneckom výbore a videli sme ľudí pod holým nebom, ktorým chýba prístrešok, chýba im e, potrava, chýba im všetko. Je to hrozná situácia. Je potrebné kontrolovať, ako sa využívajú finančné prostriedky Európskej komisie, aby sa okamžite mohli zabezpečiť humanné životné podmienky Mnohí od, odsudzujú túto vážnu situáciu aj v iných oblastiach Grécka, aj v Srbsku pri minus 20 um, stupňoch Celzia ľudia žijú v opustených miestnostiach, v opustených budovách. Uh, na greckých ostrovoch je potrebné uh, potrebné e, zabezpečiť dôstojné ubytovania. Relokácie sa e, zastavili na 12%. Čo urobíte, aby sa to urýchlilo? A pokiaľ ide o e, prácu začatú v roku 2015, kto to dokončí, pán komisár? Nie je akceptovateľné, aby sme ľudí nechávali takto na mraze. Ďakujem. Pani poslankyňa Schlein. A teraz pani Linda McEwen, nech sa páči minúta a pol. Ďakujem, pán predseda. Claude Moraes aj ďalší kolegovia hovorili o utrpení, ktoré e, tu prebieha mimo vládky, hovoria o ľuďoch, ktorí žijú v neprimeranom ubytovaní, vrátanie detí bez sprievodu na balkánskej trase. 300 detí v Belehrade žije v skvotoch. E, sú to nesprevádzaní maloletí. No a tak ako povedala pani e, Valenciana, títo ľudia sa nachádzajú v určitom medzipriestore a my musíme trošku e, zhumaniť ich e, život. Možno by mali dostať nejaké poukážky na hotovostné peniaze, aby si mohli kúpiť potraviny. Mohli by sme im dať peniaze, hotovostné peniaze, aby si mohli kúpiť tam, kde sa nachádzajú lokálne potraviny Takisto mnohé tieto deti vypadli zo vzdelávacieho systému na veľa rokov. E, pán komisár by nám mohol e, poskytnúť aj aktuálnu informáciu, ako to vyzerá s týmito deťmi. E, ja viem, že Grécko nie je najľahšia krajina, ale zároveň ja nechcem kritizovať Grécko, pretože moja krajina tiež neurobila veľa preto, aby pomohla. Takže musíme vyriešiť tieto naliehavé otázky a potom sa musíme vrátiť k tým veľkým politickým otázkam, ktoré musíme doriešiť. Ďakujem. A teraz pristupujeme e, k postupu Catch the Eye. Všetci, e, ktorí e, mienia vystupovať, môžu ísť ako prvá pani Šajdrová. Nech sa páči vážený kolegyne a kolegovia vážený pán komisár vážené kolegyne a kolegovia zase sme zaskočení v roku 2014 a fifteen sme boli zaskočení veľkou migračnou vlnou nelegálnych utečencov nelegálnych emigrantov a tiež nás zaskočilo to že v hotspotoch na gréckych ostrovoch nevládnu dôstojné podmienky pre ľudí ktoré potrebujú pomo- ktorí potrebujú pomoc a žijú v podmienkach ktoré neboli na týchto ostrovoch predvídané. E, vidíte, že ešte Európa ešte stále nie je pripravená, nevie predvídať situácie, ktoré, situácie, ktoré by mohli nastať. Súhlasím s tým, že je tu potreba, aby sme postupovali spoločne. Toto nevyrieši len jeden štát a preto oceňujem takisto prístup komisie a správu pána komisára, ktorý hovorí o tom, že sú k dispozícii finančné prostriedky. Ale chcem sa e, opýtať, čo sme neurobili včera preto, aby sme dnes nemuseli čeliť takejto veľkej humanitárnej kríze, ktorá na týchto oslovoch vládne. Vy ste hovoril sám predsa, že pomáhať musíme dnes. To znamená, že sme niečo zanedbali, musíme ale vedieť, čo to bolo, aby sme boli na ďalšie udalosti lepšie pripravení. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán poslanec Kaputo. Prezident Solo a Belgrado migliaia di persone sono bloccate al gelo. Pán predseda, je to v podstate tak, že tisícky ľudí sú ohrozené za, e, zamrznutím mm, mnoho tisíc a, dospelých, mnoho tisíc e, detí. Trpia tým, že sa v Európe vytvorili múry, aby zachytili e, prúd utečencov um, a um, neaplikuje sa použitie humanitárneho práva. Hm, a v podstate ten, kto po, neposkytuje humanitárne, humanitárnu pomoc sa netrestá. Musíme urobiť viac, ale a to, a Európa, ktorá by všetkých, ktorá by všetkých poslala späť, to nie je naša Európa. Musíme urobiť viac na to, aby sme týchto ľudí podporili. A nesmie byť cynický ani jeden európsky štát, e, štát, e, nemôže byť ani jeden e, demokratický štát, ktorý by sa nezúčastňoval na tej humanitárnej pomoci. Ďakujem, pán Kaputo. Teraz dostane eh, slovo pán López Aguila. Ďakujem, pán predseda, komisia, mladské predsedníctvo keď na koniec každého pol roka rotujúceho predsedníctva sa e, zasadne v rada a hovorí, aby e, členské štáty medzi sa hovorili, ale keď e, prídu sem, tak e, nielen preto, aby vedli dialog, ale tiež, aby e, si e, vypočuli e, zástupcov e, občanov, e, ktorí trpia polárnou zimou a aj utečenci vo svojich e, táboroch a preto e, malcké predsedníctvo dokázalo zachovať svoj európsky postoj aj napriek tomu, že sú v prvej línii e, toho migračného tlaku, ktorú nazývame aj migračnou e, krízu, čiže teda aj humanitná kríza a žiadame od malckého predsedníctva, aby vyžadovalo členské štáty, aby plnili svoje záväzky vo veci presídlenia, ale aby aj eh, odblokovali eh, azylový balík a eh, vízový kodex a tiež prijatie zákonných ciest do Európy pre ľudí, ktorí tu potrebujú nájsť no útočisko v ťažkej situácii, humanitné víza a humanitné koridory malské predsedníctvo nech hovorí so svojimi e, kolegami e, v rade, e, zastupcami vlád českých štátov. Musí to byť reakcia na humanitnú situáciu, ktorú nesprávne nazývame utečenskú krízu. Adesso la signora deputata... Teraz pani Cecilia Kenge. Grazie, presidente. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, my žiadame naliehavý zásah a to preto, aby sme dali pomoc, núdzovú pomoc milia, tisícom migrantom, ktorí sú v ťažkej situácii kvôli poveternostným e, podmienkam, e, veľké množstvo snehu v Európe. Um, to všetko bolo predvídateľné, mohli sme sa na to pripraviť, ale napriek tomu musíme príjmať naliehavé opatrenia. A toto sa nesmie už opakovať. Musíme si pripravovať e, programy pre stredno a dlhodobý výhľad. Nový nástroj pre humanitárnu pomoc e, na európskej pôde nám umož- musí umožniť konať e, bez časového tlaku. Musíme byť prístupní vždy tam, kde ľudia trpia. Mm, my chceme, aby komisia bola schopná sa aktivovať, e, začať pracovať veľmi rýchlo spolu s členskými štátmi. Samozrejme, ide o to, aby sme zachraňovali ľudské životy a nie budovali múry. A ľudská solidarita, solidarita nesmie byť flexibilná. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. teraz eh, Jolly Walt, Nech sa páči. Colleagues. Kolegyne, kolegovia, niektorí poslanci v tomto parlamente sa starali o svoje uh, eh, úzkoprse politické dohody a naša britská premiér, premiérka nám tu vytvára fikciu o tvrdom Brexite a tým nás rozptýluje a zatiaľ ľudské bytosti umierajú v mraze v utečeneckých táboroch. Ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, ostali vonku bez ubytovania v teplotách minus 30 na greckých ostrovoch a inde. A nepriateľské štátne orgány zatlačajú týchto ľudí späť, nechcú im pomôcť. Muži, deti, ženy e, utekli pred vojnou, prekročili oceány, rieky a teraz umierajú kvôli zime. Zatiaľ čo naše vlády e, sa zaoberajú zbytočnými vecami. UNHCR nás žiada, aby sme prijali naliehavé opatrenia. My takisto vyzývame naše vlády, a to už opakovane, e, aby začali konať. Hamba na nich, pretože to nerobia. Ja e, teraz žiadam aj kolegom, aby osobne prispievali e, mimovládnym organizáciám a humanitárnym organizáciám na ich účty. Darujte e, niečo, čo môžete darovať. E, zapojte sa osobne, aktivujte sa osobne. Ja som veľmi e, hrdá na mojich voličov z môjho volebného obvodu, ktorí majú najrôznejšie profesie od tesárov cez zubárov až po študentov. Všetci pomáhajú a pomohli utečencom. Ďakujem pekne. A teraz Pani Silvia Kosta, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Oceňujem veľmi vyjadrenia eh, predsedu Muskata a takisto aj eh, zástupcov komisie, pokiaľ ide o migračnú politiku. My si veľa slubujeme od malckého predsedníctva. My ako zástupci Talianska musím povedať, ďakujem aj e, komisii e, za to, e, že pán komisár Stylianides sa tak vkladá do tejto práce, že sa na tom zúčastňuje a zapája sa naozaj. Potrebujeme rýchlo opatrenia. Sú vlády, ako napríklad aj grécka vláda, musíme úprimne povedať, E, ktorým sa nedarí riešiť e, tieto naliehavé humanitárne situácie. Je to úplne vynimočná situácia. My si myslíme, že majú zodpovednosť za to, aby 15 tisíc utečencov presunuli na pevninu. Takisto musíme ísť ešte ďalej. Musíme apelovať na štáty, ktoré ešte stále sa snažia vyhnúť svoje povinnosti prijať e, svoj podiel utečencov. Žiadame sankcie pre tieto štáty budú to iba ale sankcie ekonomického charakteru? My žiadame takisto, aby sa riešila jedna zásadná otázka, ktorú si musíme položiť a zodpovedať svedomite. Včera talianská pobrežná stráž povedala, že e, zachraňovať životy to je morálna, ale aj právna povinnosť. A presunúť e, ľudí na pevninu, to už má inú hodnotu alebo iný význam. Ale ja si myslím, že to nie je pravda. My musíme ísť príkladom ako Európa, musíme vyslať iný signál. Ďakujem. Teraz Miltiadis Kirkos, nech sa páči. To je Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, keď by som mal hovoriť v mene gréckej vlády, tak by som povedala, že tie peňažné prostriedky by mali ísť e, tam, kde mrznú e, ľudia na ceste, ale e, ľudia tu zamrzajú na ostrovo, pretože e, tie prostriedky sa nedostali e, k ľuďom. Prerozdeľovanie to nefunguje, vláda nefunguje a vďaka nim, vďaka našej európskej politiky, e, politiky je tá situácia na ostrove taká kritická a že jednotlivé opatrenia možno zrealizovať. Od marca už čakajú ľudia na otvorenie ich azylových konaní, aby mohli sa buď vrátiť do Turecka alebo aby mohli pokračovať v ich ceste ďalej. Ale my, sme jedno, my jednoducho nemáme personál. Nám bolo slúbených 800 ľudí a, a musíme preveriť 250 tisíc žiadostí. My žiadame solidaritu z Európy, my žiadame zdroje. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem, pán Kirkos. A teraz pán, uh, pán poslanec Javier López. Ďakujem, pán predseda. Dnes tisícky utečencov trpia strašnou e, vlnou chladného počasia na Balkáne, v Grécku e, s devastujúcimi dôsledkami a ešte e, navyše tým trpia kvôli našej nečinnosti niektorých národných vlád a tiež európskych inštitúcií trpia mrazivými teplotami bez útočiska, bez potravín, bez oblečenia. Je to voľná studená počasia, ktorá už spôsobila viacero umrtí e, na kontinente a to ľudí, ktorí utekajú zo svojich štátov, pretože dostali bomby do svojich domov. A mnohí z nich e, potom ako prežili nebezpečnú cestu, musíme pamätať na to, že e, bolo 5000 umrtí v Stredomorí minulý rok. Ešte sa stretli s tým, že nemali žiadne útočisko v um, tom kontinente, kde dúfali, že uh, ich uh, tam očakávajú. A uh, eh, naše no, uh, nečinnosť by uh, mala uh, zasiahnuť naše svedomie, pretože uh, nemôžeme to trpieť uh, kvôli dôstojnosti a spravodlivosti. Je treba uh, okamžite uh, využiť e, nozový fond a zaktivovať všetky mechanizmy s národnou ľadou, aby sme skončili s um, touto um, vlnou ľadového počasia a zabranili umrťam a utrpenie tých ľudí, um, ktorí e, dúfali, že v tomto mieste nájdú útočisko. E, ďakujem. Teraz pani Poslankyňa Izaskum Bilbao Barandika. Presidente. Ďakujem, pán predseda. Musíme e, uplatniť e, núdzové prostriedky, aby sme čelili e, následným volám chladného počasia, ale máme tú migračnú krízu, ktorá vyžaduje od našich hodnot, aby sme naplnili naše záväzky, aby sme vypracovali postupy, ktoré zabezpečia bezpečný príchod aj azylové konanie. Solidarita občanov sa jasne vyjadruje v iniciatíve iniciatívach osôb a občianských organizácií a e, organizácií na úrovni, kde príjmajú a um, spravujú e, miesta, kde e, príjmajú utečencov. Musíme túto politiku voľu a premeniť na konkrétnu činnosť a keď sadil na svoje tieto hodnoty v Sanegidiu e, vycestoval a, a tiež sa žiada, aby španielská vláda toto uplatňovala v Španielsku. Pán Ernest Urtasun. Gracias, presidente. Da... Ďakujem, pán predseda spôsobuje tu ozajstnú hambu, to, čo sa deje v Grécku a neviem, či všetci vieme, eh, čo to eh, spôsobuje, keď vidíme, ako Európa eh, nakladá s občanmi a mnohí sa zamýšľajú, kde sa nachádza Európa a ako všetci viete, vy ste vedeli, že toto sa môže stať a keď toľko e, ľudí e, je tam e, v vaku bez pomoci, tak niečo takéto sa stane. A to sa stalo, pretože my ako Európa vec staráme o to, aby sa vrátili tí občania do Turecka, aby sem neprichádzali a nie, aby sme ich prijali dôstane. A členské štáty, ktoré sa zavezali s kvotami presídlenia, tieto neplňa. Ani Španielsko, ktoré e, neplnia 10 e, a e, posledná pripomienka je voči mladskému predsedníctvu. Úprimne hovorili ste o uplatňovaní ostraj na hraniciach a o uplatňovaní dohody s Tureckom, ale dnes nie je na to vhodný čas. Ďakujem. A teraz v mene komisie Komisár Christos Styrianides, máte slovo. So much, dear, this... Uh, Ďakujem kolegyne, kolegovia Ďakujem za túto rozpravu. Bola to bolestivá diskusia. E, všetci naozaj um, sme zahambení touto situáciou. Nikto by na toto by nemal byť hrdý. Najmä e, kvôli našej morálnej orientácii. Všetci chceme týmto ľuďom poskytnúť dôstojnosť. Je to naozaj bezprecedentná situácia, ktorú tu prežívame. Dovolte mi vy uh, ušiť túto príležitosť, aby som zopakoval, že Európska komisia naozaj zo všetkých svojich síl e, bude pomáhať orgánom dotknutých štátov. Preto aj komisár Avramopoulos e, cestoval dnes do Grécka na ostrov Lesbos, aby viedol rozhovory s gréckými orgánmi. A takisto z tohto dôvodu ja cestujem v sobotu do Srbska, aby sme so srbskými orgánmi prediskutovali všetko od nesprevádzaných e, maloletých až po podmienky utečencov aj v Belehrade. s našimi finančnými nástrojmi sme schopní zareagovať ešte na tie dodatočné potreby. V Srbsku v sobotu oznámim pridelenie ďalších finančných prostriedkov, najmä za účelom podpory našich humanitárnych partnerov priamo v teréne a v spolupráci so srbskými orgánmi. My sa domnievame, že nikto nemôže ostať v takýchto podmienkach, že to je nepripustné. A ja plne s vami súhlasím, že európsky projekt naozaj prežíva národné, náročné obdobie teraz a my musíme aj európskym občanom sprostredkovať odkaz e, v tom zmysle, že my e, prichádzame na pomoc týmto zraniteľným ľuďom. Európsky občania chcú vidieť od nás e, najmä ako konáme, nechcú počúvať už iba slova. A meradlom bude najmä to, ako efektívne budeme schopní spolupracovať. Na tomto mieste sa chcem poďakovať veľmi srdečne vám za vašu podporu, pretože dnes som videl, že vy ste ochotní nám poskytnúť podporu v ďalšej pokračujúcej náročnej práci. A takisto bez ohľadu na, na núdzovú situáciu nemali by sme zabúdať aj to, že pripravujeme dlhodobé riešenia pre budúcnosť. Vyzývam všetky členské štáty, cez malcké predsedníctvo, aby zvyšovali počet relokovaných osôb, ktoré budú príjmať z Grécka a z Talianska. Členské štáty by takisto mali splniť svoje sľuby a vyslať expertov na azyl, a to na dostatočne dlhé časové obdobie. Ja plne súhlasím s pánom Kirkosom, že je nepriateľné, ako pokračuje tá zlá situácia s expertami. Iba polovica vyžiadaných expertov doteraz prišla na miesto určenia. Vyhlásenie EÚ a Turecka Musím pripustiť určite, že e, obsahuje aj určité kontroverzné aspekty. Táto dohoda je samozrejme aj kontroverzná, ale zároveň nám to umožnilo zastaviť obrovské množstvo úmrtí v Stredozemnom mori. Chcem tu zvorazniť jednu vec. Táto utečenecká kríza to nie je vnútroštátny problém Grécka, Talianska alebo Srbska alebo Španielska. Je to celoeurópsky problém a riešenie ostáva spoločnou európskou zodpovednosťou. Preto musíme naďalej žiadať e, spoločnú európsku pozíciu. A musíme požiadať medzinárodné spoločenstvo o pomoc, pretože je to zároveň aj globálny problém a globálna zodpovednosť. Chcem sa vyjadriť ešte k niektorým témam. S Lindou súhlasím. E, v každom prípade, pokiaľ ide o e, systém hotovostných poukazov pre utečencov. Z mojich e, vlastných skúseností viem, že toto je jediný spôsob, ako zabezpečiť týmto ľuďom dôstojnosť. A toto patrí k mojim štyrom prioritám v Grécku. Okrem ubytovania, vzdelávania a osobitnej starostlivosti o maloletých bez prievodu. Takýmto spôsobom dáme veľmi rýchlo týmto ľuďom um, Dôstojne zaobchádzanie. A to je predpokladom na to, aby každý potom mohol riešiť tú svoju situáciu, keď sa stane utečencom. A z mojich ďalších skúseností a takisto zo skúseností mojich spolupracovníkov viem, že takéto riešenie je lacnejšie a efektívnejšie ako akýkoľvek iný režim. Napríklad v Grécku teraz e, sa e, poskytuje e, režim hromadného stravovania, rozdávania jedál, ale to nie je také efektívne ako poskytovanie hotovosti, respektíve poukážok na potraviny a tým sa podporuje aj lokálna ekonomika. Preto sme v Turecku odštartovali projekt ISSN pre 1 milión sírskych utečencov v Turecku. Grecký minister pre migráciu pán Nuzalas verejne oznámil prechod na tento režim, teda z poskytovania teplých jedál e, na rozdávanie e, hotovostných poukazov a pre, prechod na tento nový režim prebehne do marca. Nemali by sme to teraz zdržiavať. Ďakujem, pán predseda e, výboru AFED. Pán Mora, Moraes, ďakujem vám za eh, milé slova. Áno, ako ste povedali, áno, financie sú k dispozícii. My budeme podporovať z týchto peňazí nové ubytovacie kapacity a Takisto aj pokiaľ ide o príjmanie utečencov, ak budú ďalšie možnosti, podporíme to finančne. My ostávame neustále v kontakte s gréckými úradmi za týmto účelom. A pán Avramopoulos, aj pán Verver z našich útvarov dennodenne hľadajú riešenia. Nie je to jednoduché, ale my vkladáme celú našu dušu do tejto práce. Len takto môžeme pracovať podľa mňa. No a taktiež by som rád, ešte povedal e, jednu vec. Mnohí z vás spomínali presun utečencov a migrantov z Egejských ostrovov na pevninu. Po dlhých rozhovoroch s greckými úradmi sme sa rozhodli, že presunieme aspoň e, skupinu e, zraniteľných utečencov, e, respektíve osôb, aby sme sa vyhli zhoršeniu situácie. Na greckej pevnine sme schopní e, túto e, bezprecedentnú situáciu zvládať. Mnohí utečenci, ktorí sa nachádzali e, v neprimerane vybavených táboroch, sa už presunuli do hotelov v okolí Aten alebo Soluna. Ak sa nám podarí do marca rozbehnúť a zaviesť režim hotovostných poukazov, ak sa nám podarí presunúť eh, viac utečencov z Egejských ostrovov na pevninu, tak si myslím, že tá situácia sa zlepší. Ďakujem veľmi pekne za podporu, za pomoc eh, v týchto veľmi ťažkých podmienkach práce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za povzbudivé slova. A teraz v mene rady pán minister Ajan Borg, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem. Vážení poslanci, vážené poslankyne, ďakujem za vyjadrenie vášho názoru. My ako predsedníctvo si naozaj uvedomujeme, aké je to ťažké aké, v akých podmienkach e, migranti a utečenci žijú v Grécku aj v Srbsku. Ja myslím si, že Európska komisia už e, spomínula, aké rôzne opatrenia sa príjmajú, aké zdroje máme k dispozícii a my ako predsedníctvo urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme túto prácu ďalej e, vykonávali. Migranti a utečenci neprichádzajú z rozmaru na európsky kontinent. Sú tu preto, že utekajú pred vojnami, pred prenasledovaním vo svojich vlastných krajinách. Pripomeniem, že náš štát, tak ako už aj e, poslanci spomínali, že my máme skúsenosti s týmto. Počas posledných rokov sme e, e, získali skúsenosti s migračnou problematikou a keď počúvame tieto diskusie v inštitúciách, vieme si pod tým naozaj predstaviť niečo konkrétne. Každý deň E, musíme zachraňovať ľudí na mori a musíme e, takisto sa postarať o ich prijatie a musíme ich integrovať do našej spoločnosti a náš premiér to povedal dnes predpoludním jasne, musíme na rade viac e, a usilovnejšie pracovať, aby to, na čom sme sa dohodli, bolo aj implementované. Niektorí z vás spomenuli relokácie, a my musíme toto ďalej sledovať a pracovať na tom, nástojiť na tom. Niektoré štáty neprimajú určené kvóty migrantov. Musíme sa pozrieť na to, ako by tieto krajiny mohli zvýšiť svoje úsilie. A okrem toho musíme ale aj začať efektívnejšie kontrolovať naše hranice. A musíme konečne začať plniť to, na čom sme sa dohodli keď sme zorganizovali e, pred 14 mesiacmi v summit e, v Lavalete. Tam sme sa dohodli na určitých veciach a v oblasti zahraničnej politiky sme viedli rokovania aj s africkými partnermi a o pár dní sa takisto koná zasadnutie na vysokej úrovni, aby sme skontrolovali, aké pokroky sa urobili a ako sa náplňajú prísľubené investície, ako sa využívajú slúbené investície na to, aby sme riešili e, nelegálnu činnosť na africkom kontinente. Vieme, že počas šiestich mesiacov nenájdeme riešenie na všetky problémy, ale chceme urobiť maximum, a chceme ukázať všetkým, že my sme schopní niesť e, svoj primeraný vlastný diel zodpovednosti. Opakujem, my vieme veľmi dobre, aké je to riešiť problémy sami a e, preto budeme sa snažiť byť dobrým predsedníctvom a viesť dialog so všetkými štátmi, aby sa zlepšilo to e, zdielané znášanie zodpovednosti. Som veľmi spokojný E, s prvou výmenou názorov s poslancami e, a dúfam, že takýmto spôsobom budeme pokračovať aj naďalej v následujúcich mesiacoch. Ďakujem, pán minister. A teraz e, v mene ďakujem pekne za vystúpenie v mene Európskej rady a zatváram túto dôležitú a potrebnú debatu. A teraz ideme na správu.